Il presidente. Predseda. Aspettiamo due minuti perché... Počkáme ešte dve minúty, kým sa všetci usadia.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 Dobré ráno vám všetkým. Otváram dnešné rokovanie. Toto ráno pristúpime k, voľbu, k voľbe predsedu tohto parlamentu. V súlade s rokovacím poriadkom na, a nie na žiadnych nie na základe žiadnych vonkajších návrhov. Toto je autonómny a samostatný parlament. Komuniko di aver ricevuto conform... Čo sa týka sú, súvislosti s rokovacím poriadkom, dostal som nasledovné návrhy na post predsedu Európskeho parlamentu pani Ska Keller, onorevole Sira Rego. Pán Sira Rego. Pani Sira Rego. Onorevole David Maria Sassoli. Pán David Maria Sassoli. Pán Jan Zahradil. Všetci kandidáti mi potvrdili, že príjmajú svoju kandidatúru. Predtým, než eh, pristúpime k hlasovaniu, dám slovo každému kandidátovi, a to v abecednom poradí. Každý bude mať 5 minút na príspevok. A teraz pani Ska Keller. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení kolegovia, ale predovšetkým, drahí európsky občania, pred piatimi týždňami vy, občania, ste využili svoje právo voliť, zvolili ste nás, svojich zástupcov, odovzdeli ste nám mandát, aby sme my určili budúce smerovanie Európskeho parlamentu, ale aj budúcnosť Európskej únie. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že ste nám vložili do rúk túto dôveru, ale tiež ste nám dali veľmi jasný signál a síce, že európsky projekt je ešte sa ale živí. Vy, voliči, ste odpovedali na nenávistné, rozdeľujúce vystupovanie populistickej pravice veľmi jasným proeurópskym posolstvom a za to sa vám chcem poďakovať. Drahí kolegovia, vo voľbách zaznamenali eh, zvýšenú volebnú účasť eh, a to je veľmi pozbudivé, ale zároveň to Znamená, že my ako Európsky parlament máme tým pádom väčšiu zodpovednosť ďaká voličom, máme silný mandát, aby sme teraz určili, aká bude budúcnosť Európy a tiež, aby sme volali na zodpovednosť komisiu a členské štáty. My poslanci sme dostali mandát posilniť Európsky parlament ako inštitúciu a ja som za to, aby sme posilnili parlament spoločne už teraz tým, že zvolíme takého predsedu, ktorý vystihuje nezávislosť našej, našej inštitúcie. Nemôžeme pripustiť, aby predsedníctvo Európskeho parlamentu sa vnímalo ako faktor v rokovaniach, ktoré prebiehajú za tvorými dverami v rade. Toto nie je signál, ktorý by sme mali vyslať našim občanom. Nie je pochyb o tom, že Európska únia je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým v kontexte klimatickej krízy, sociálnych nerovností spoločnosti, v medzinárodných konfrontáciách. Potrebujeme viac Európy, viac ako kedykoľvek predtým, ale Európske inštitúcie nie vždy boli úspešné v tom, aby oslovili občanov, aby ich presvedčili, že sa snažíme pracovať eh, v ich prospech, že sa snažíme riešiť tie najpálčivejšie témy, ktoré ich trápia. Ja ako predsednička by som rada obnovila túto dôveru a chcem, aby Európsky parlament bol priestorom, kde občania budú diskutovať. V minulých rokoch sa hovorilo o budúcnosti Európy s premiérmi, s prezidentmi, to bolo zaujímavé, ale prečo teraz nezmeriť smerovanie a otvoriť našu snemovňu, hovoriť o budúcnosti Európskej únie s občanmi priamo? s občianskou spoločnosťou, eh, s občanmi, ktorí sú súčasťou nášho európskeho kontinentu. Oni určujú našu budúcnosť. tu v parlamente jednoznačne hájime ľudské práva, slobo- základné slobody, eh, demokraciu a princíp právneho štátu. Ja ako predsednička chcem byť ambasadárkou práve týchto zásad a hodnôt. Na to, aby sme boli dôveryhodná inštitúcia, musíme neustále, neochvejne sa snažiť presadzovať tieto princípy, ktoré očakávame aj od ostatných, teda transparentnosť, rodová rovnosť, inklúzia, práva pracovníkov a tiež znižovanie našej ekologickej stopy. Európska únia je najväčším výdobytkom nášho kontinentu v histórii zaistila mier, priateľstvo a prosperitu na kontinente, ktorý bol poznačený vojnou a nenávisťou. My ako zvolení poslanci, zástupcovia občanov v Európskom parlamente máme povinnosť, odpovednosť a brániť tento historický výdobytok, ktorý sme zdedili. Ja som sa narodila v krajine, ktorá bola rozdelená železnou oponou. Ja som žila na hranici medzi Polskom a Nemeckom Videla som sama na vlastné oči, čo to znamená, keď Európa zjednocuje ľudí, keď prekonáva hranice aj v mysliach, aj priamo v teréne. A ja cítim zodpovednosť brániť toto európske dedictvo. And in order, in order to defend Europe, we na to, aby sme Európu e, dokázali obraniť, musíme byť odvážni, musíme sa snažiť Európu meniť k lepšiemu. A my ako jediná priamo zvolená európska inštitúcia, a teda prostredníctvom nás Európsky parlament má kľúčovú úlohu v tomto procese. Európsky parlament dlhé roky bojoval za to, aby sa zvyšovali právomoci parlamentu, pretože to by znamenalo e, zvýšenie miery zastúpenia občanov občanov, ktorí nás volia, ktorí nás sem posielajú, aby sme ich zastupovali v tomto procese, aby sme mali pokračovať, aby sa navyšovali právomoci parlamentu. Ja dnes kandidujem, aby som eh, mala čest eh, predseda tejto inštitúcie a bola by som vďačná, ak by ste mi odozdali svoju podporu. Ďakujem. Teraz má slovo pani Síra Rego. Gracias. Ďakujem za slovo. Je to veľká hrdosť, keď môže človek reprezentovať kandidatúru nejakú politickú skupinu v záujme ochrany záujmov Európy a pracujúceho ľudu. Prezentujeme túto kandidatúru práve eh, v čase, keď sa obchoduje neraz s poslaneckými kreslanmi. A preto pre nás je nevyhnutné, aby predsedom tohto Európskeho parlamentu bola zodpovedná osoba. Aby sme mohli náležite postupovať aj proti nadnárodným spoločnostiam, ktoré, a proti silám, ktoré podporujú fašistické tendencie, musíme bojovať za ľudské práva a za záujmy pracujúcich. My sme za parlament, ktorý bude obhajovať potreby našich občanov a občianskú suverenitu. A predovšetkým v záujme pokroku Európy, v záujme zdravého a správneho využívania prírodných zdrojov a v záujme ich ochrany. Španielsku, Grécku, Portugalsku sme naozaj trpeli práve v dôsledku neoliberálnej doktríny. A to sú práve tie tendencie, voči ktorým sa musíme postaviť, aby sme vzbudili v ľuďoch nádej. A to sa týka nielen ekonomiky. Vieme, kto spôsobil ekonomicko-sociálnu krízu, ale aj problémy v oblasti ekologickej. Spôsob, akým sa doteraz uplatňujú aspekty politiky, nevedie ku pozitívnym riešeniam. Preto sa musíme aj my tu v tomto parlamente venovať tým veciam, ktoré sú pre ľudí veľmi dôležité. Predovšetkým teraz dôrazňujem aspekt klimatických zmien. A práve tu máme aj sily, ktoré oživujú hrozbu fašizmu. A proti tomu sa tiež musíme postaviť. Proti rasizmu, mačizmu a ostatným negatívnym tendenciám. Musíme bojovať za dodržiavanie ľudských práv. Pred niekoľkými e, dňami bola zadržaná Karola Raket, ktorá skutočne urobila veľký kus práce v oblasti Stredozemného mora pri pomoci utečencom a pán Salvini e, a vieme, ako sa zachoval. Ide tu práve o to, aby sme obhajovali aj práva žien. Sme za obhajovanie myšlienok feminizmu a za boj proti fašizmu. A chceme navrhnúť úplne novú pozitívnu spoločnosť. My ako ženy nesúhlasíme s tým, aby sa určovali nejaké kvóty. Chceme naozaj si vydobiť svoje práva náležitým spôsobom. A myslím, že teda Feminizmus by nemal byť len nejakou nálepkou, ale mal by sa uplatňovať v praxi spravodlivým spôsobom. A nakoniec vieme, že ženy nesú na svojich pleciach aj významné aspekty budovania spoločnosti. A dnes sa prezentujeme tu a vieme, kde sme, aká je naša úloha, aké máme práva a aké sú práva všetkých našich občanov. A preto chceme pripomenúť náš e, odboj aj z minulosti vo Francúzsku, Španielsku a dvíhame zastavu na boj proti barbarom a proti tyranom. A taktiež e, podporujeme sily, ktoré teda pracujú v duchu bojovníkov proti Mussolinimu. A sme aj za to, aby mladí sa zaktivizovali a obhajovali svoje práva, práva celej zdravej planéty Zem aj do budúcnosti. A buďme solidárni. Ďakujem vám a nech žijú tí, ktorí bojujú. Prego. Teraz poprosím kandidátov na predsedničku a predsedu, aby rozprávali pomalšie, pretože je to naozaj niekedy veľká výzva pre tlmočníkov. V tomto parlamente má samozrejme každý nárok na vyjadrenie svojich myšlienok. Ak chcete byť rešpektovaní, musíte rešpektovať aj ostatných. A teraz má slovo pán David Maria Sassoli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegyne a kolegovia. Ja kandidujem na predsedníctvo, na predsedu Európskeho parlamentu, pretože si myslím, že Európa bude silnejšia, len ak Európsky parlament bude mať možnosť zohrávať významnejšiu úlohu stojíme pred rozhodujúcimi výzvami, eh, ktoré nás vystavia ťažkým skúškam v budúcnosti. Bude pod skúškou samotná idea Európskej únie. A my v nej tejto skúške obstojíme iba keď budeme jednotní, keď budeme rešpektovať našu rôznorodosť a ak si budeme vykonávať našu legislatívnu e, funkciu lepšie, rozpočtové právomoci a budeme mať plniť predovšetkým kontrolnú úlohu ostatných politikov. Chcem byť vašim e, zástupcom, chcem zjednocovať naše rozdiely a umocňovať našu schopnosť rozhodovať sa, aby sme potvrdili ústrednosť a ústrednú úlohu Európskeho parlamentu, ktorú predstavuje. Na to musíme byť všetci jednotní a musíme sa všetci angažovať pri výstavbe nášho spoločného európskeho demokratického domu. A toto musí byť demokratický dom, európsky demokratický dom. Môžeme povedať, že voľby boli veľmi úspešné z pohľadu účasti. A musíme povedať, že aj my sme sa veľmi angažovali vo voľbách, pretože vidíme, že volieb sa zúčastnili mnoho prvovoličov a voličov, ktorí volili e, prvý e, raz. Máme až 62 nových poslancov v tomto parlamente. Toto zastúpenie je neuveriteľné. Je to nová energia v tomto parlamente. Voliči nám dali mandát. Povedali, že veria v našu inštitúciu, že veria v demokraciu, že veria v slobodné voľby a nesmieme ich sklamať. V tomto parlamente a v, počas tohto mandátu musíme sledovať a musíme raziť cestu zmien pre silnejšiu a modernejšiu Európu. Musíme predovšetkým nastoliť atmosféru dôvery. Dôvery medzi občanmi a inštitúciami. A je to práve tu, práve toto si vyžiada všetku našu ambíciu, všetku našu odvahu, aby sme zvládli e, všetky výzvy, klimatické zmeny, sociálnu spravodlivosť, e, aby sme zvládli migrantské politiky, politiky rastu a práce a rovných príležitostí a rovných zákonov pre všetkých ak mi chcete dať vašu dôveru ako predseda, predsedu, predsedovi tomuto parlamentu, budeme v tom spolu. Musíme byť preto transparentní, ekoudržateľní a predovšetkým dôveryhodní voči občanom. Vynaložím všetku svoju energiu na to, aby bol parlament rešpektovaný. Áno, rešpektovaný medzi ostatnými inštitúciami. Vy, drahé kolegyne a kolegovia, ste tu, pretože predstavujete nádej, ale zároveň aj hnev našich občanov. A nepochybne emócie, pocity ľudí e, Európy. A ja vám budem vždy k dispozícii, vždy si vás vypočujem, budem s vami spolupracovať e, s veľkou pozornosťou, pretože táto práca znamená načúvať v každej chvíli nádejom, nádejam žien, mužov, mladých ľudí, ktorí môžu mať obrovské príležitosti v tejto Európe. Môžu cestovať, môžu sa zalúbiť bez akýchkoľvek obmedzení. Samozrejme, som otvorený aj otvoreným e, konfrontáciám, ale samozrejme v duchu vzájomného rešpektovania sa a rešpektovania názorov všetkých vás. A samozrejme vychádzajúc zo základných premís parlamentu, áno, práve v tejto sieni práve v tejto sieni si musíme byť vedomi, že tu sa chráni naša nezávislosť. Nič nie je možné bez e, ľudských bytostí a nič nepretrvá e, bez týchto inštitúcií v Európe. A myslím si, že toto je veľmi aktuálne dnes. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán Jan Zahradil. You, Ďakujem za slovo, pán Tajani. Dobrý deň, dámy a páni. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Tí, ktorí ma ešte nepoznáte, už som v tomto parlamente od roku 2004 a prežil som 5 prezidentov Európskeho parlamentu doteraz – Takže mám určité skúsenosti, aj odbornosť a som schopný pochopiť, čo tento parlament dokáže urobiť, čo by mal urobiť, čo by sa malo zlepšiť, prípadne zmeniť a čo by mal alebo nemalo robiť predseda Európskeho parlamentu. Myslím práve, že skúsenosti a odbornosť mi hovoria, čo robí človeka dobrým predsedom Európskeho parlamentu. Myslím, že tento človek by mal byť nestranný, neutrálny, pravím nestranný skutočne, mal by rešpektovať všetky skupiny a jednotlivcov, ktoré sú v parlamente a mal by voči ním byť naozaj nestranný a nemal byť na to, že bude reprezentovať len sám seba, ale celý parlament. A to zdôrazňujem, celý parlament. Možno som začal svoju kampaň trošku skôr a tak som pripravil aj tento leták. Na titulnej strane eh, vidíte aj obraz <laughs> kandidáta. Rozoslal som to, aby ste mali možnosť sa zoznámiť s tým textom. Hovorím o tom, ako získať pre parlament vyššiu dôveru, ako byť otvoreným parlamentom, ako načúvať občanom a ich obavám a starostiam, ako dosiahnuť, aby bol parlament efektívnejší a aby menej plýtval a aby sme sa vedeli správne pozrieť aj do budúcna. Hovorím o zásadách ktoré by mali viesť k obnoveniu rovnováhy. Myslím, že by sme mali a musíme naozaj vytvoriť e, tú správnu rovnováhu medzi Európou a medzi jednotlivými krajinami. A musíme aj medzi inštitúciami nájsť tú správnu rovnováhu medzi Európskym parlamentom, radou a komisiou. A mali by sme prestať s bojmi medzi inštitúciami a viac sa sústrediť na spoluprácu pri tejto rovnováhe by som práve nemal opomenúť ďalší významný aspekt. Od roku 2014 za posledných 15 rokov 13 nových krajín vstúpilo do Európskej únie, predovšetkým zo strednej a východnej Európy ako regiónu. A ako viem, ja som jediná osoba z tohto regiónu, ktorá sa uchádza o najvyšší post v rámci Európskeho parlamentu. Myslím, že to by bolo tiež e, hodné zohľadniť z aspektu e, rovnováhy. Pokiaľ viem, ja som jediný kandidát, ktorý prichádza z krajiny, kde nie je platidlom euro. Máme tu veľké štáty, veľké národy, ale aj malé a stredné národy a krajiny ak sa nemýlim, e, okrem Belgická, som asi predstaviteľom, jediným predstaviteľom z inej krajiny, ktorá má podobný charakter v rámci EÚ. A myslím, že rovnováhu treba hľadať aj v tomto rozmere. Dámy a páni, rád by som vás vyzval, aby ste hlasovali za mňa a na oplátku ja vám môžem slúbiť, že budem dobrým a kvalitným predsedom Európskeho parlamentu. Vopred vám všetkým ďakujem. Vypočuli sme si štyroch kandidátov na post predsedníčky predsedu Európskeho parlamentu, ktorí sa uchádzajú o vašu podporu. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu, chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí nám umožňujú vykonávať našu prácu lepšie. Všetkých, všetkých asistentov, všetkých ašerov, všetkých tlmočníkov, pretože inak by sme nemohli vykonávať našu prácu zástupcov ľudu. Chcel by som sa poďakovať zvlášť generálnemu tajomníkovi parlamentu Klausovi Velemu a blahoželám mu k jeho výročiu. Bene. Respektíve k jeho narodeninám. A teraz prejdeme k našemu slobodnému výboru. Opakujem, Európsky parlament si zvolí svojho predsedu nezávisle od akýchkoľvek vonkajších zásahov a je iba na poslancoch, aby si zvolili svojho vlastného predsedu. Tak ako som bol zvolený ja slobodným spôsobom, som presvedčený o tom, že nadchádzajúci predseda, respektíve predsednička parlamentu, bude zvolený slobodne vami všetkými. Čo sa týka inštrukcií k voľbe predsedu parlamentu, vám už boli poskytnuté elektronickou poštou a boli zaslané všetkým poslancom. Samozrejme, máte aj dodatočne vytlačené kópie týchto inštrukcií pri vchode. E, článok 17, odsek 1. Aby mohol byť kandidát zvolený, musí pri prvoch troch ščítaní získať absolútnu e, väčšinu na to, aby bol zvolený, musí, zvoliť, musí byť zvolený absolútnou väčšinou všetkých hlasov. Hlasovacie lístky, ktoré sú nevyplnené, nebudú zarátané do celkového počtu. Teraz prejdeme na rozdanie hlasovacích lístkov a urien. Prosím, aby ste počkali, až do začiatku hlasovania, aby som vám vysvetlil priebeh volieb. Všetci skrutátori sú už prítomní v sále, zvolili sme si ich včera. Áno, vidím, že áno, je to tak. I nostri uscieri stanno distribuendo le schede di voto e le buste. Per votare Saloví zriadenci už rozdávajú volebný e, lístok. Musíte umiestniť e, krížik pri mene vaš, vami zvoleného kandidáta. Je možné hlasovať iba za jedného kandidáta. Ak by ste si chceli a rozmysleli to, a upraviť e, hlasovací lístok, vypýtajte si od sálového zriadenca nový hlasovací lístok a odovzdajte mu svoj starý, ktorý bude zničený. Prosím, neuvádzajte tam iné znaky, než tie, ktoré slúžia na označenie potrebného kandidáta. Čiže e, krížik. Nehlasujte za viacej ako jedného kandidáta. Prosím, e, zložte na štvrtiny hlasovací lístok predtým, než ho vhodíte e, do e, hlasovacej urny, ktorú nájdete pri vchode. Prosím, zvolte si hlasovaciu urnu, ktorá je zodpovedá prvému písmenu vašeho priezviska. Máme tu prvú, prvá urna je AB, druhá CD, tretia je EG, štvrtá urna je H až K, piata L až M, šiesta N, R, siedma S až T, osma urna U až Z. Prosím, nemôžete hlasovať, kým nevyhlásim otvorenie voľby non procederò alla chiama dei deputati ma mi limiterò ad annunciare l'apertura e la chiusura della votazione. Nebudem menovite vyzývať poslancov, aby hlasovali, ale aby iba otvorím hlasovanie. Tí poslanci, ktorí sa zúčastnili tajného, tajnej voľby a prosím, prosím podpíšte svoje, e, podpíšte sa na hlasovacom zozname e, pri príslušnej úrne predtým, než vhodíte hlasovací e, lístok. Zúčastnite sa prosím na voľbe pri tej úrne, ktoré zodpovedá začiatočnému písmenu vašeho priezviska. Ale samozrejme musíte ukázať buď svoj občianský preukaz, alebo svoj poslanecký beč. A poprosím zriadencov sály, aby stáli pri príslušných urnách. Otváram hlasovanie.